Pokračujeme s vysvetľovaním hlas- hlasovania. Pán Kalinovský, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, napredovanie technológií podmienuje napredovanie hospodárstva. Mali by sme preto hľadať lepšie riešenia pre ľudí Nesmieme však stratiť zo zreteľa náklady na výskum. To je to najdôležitejšie pre ekonomiku, aby ľudia sa cítili dobre, aby si dobre žili, inak bude príroda rebelovať a preto predkladám odporúčanie, aby sme prijali e, takýto veľmi dôležitý návrh. Ja som hlasovala za, pretože to je dobrý kompromis. Na jednej strane ešte stále môžeme pokračovať s vedeckými výskumami, na druhej strane sa nám podarilo zabrániť do maximálnej možnej miery utrpeniu zvierat, ktoré trpia pri týchto testoch na zvieratách. Ďakujem za slovo. Ďakujem, odpoveda pán predseda. Pani Sezajny má slovo. Je mi ľúto, že tu je taký hluk v sále. Colleagues, you be uh, quiet as you leave the chamber? Kolegovia, keby ste mohli v tichosti opustiť priestory tejto snemovne, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, Európska smernica o testovaní na zvieratách z 96. naozaj potrebovala byť prepracovaná. Nie som spokojná s tým, že podľa nových návrhov je testovanie na zvieratách ešte stále možné a utrpenie bude pokračovať. Napriek tomu som hlasovala za túto smernicu, a to z troch dôvodov. Predovšetkým preto, že testovanie na zvieratách bude možné teraz len vtedy, keď je ľudská dôstojnosť postavená vyššie ako pohoda zvierat. Je to právo ľudí na náležité zaobchádzanie, ktoré má silnejšiu váhu len vtedy, je možné použiť zvieratá na testovanie a v dôsledku toho bude celkovo použitých menej zvierat na testovanie. Po druhé, zvieratá, ktoré budú testované, e, musia mať lepšie podmienky pre život a bude sa prihliadať na ich e, životnú pohodu a blaho. Dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí ešte vylepšiť túto smernicu. Na jednu minútu teraz má slovo pán Jar. Ďakujem pekne, pán predseda. Ochrana zvierat je témou, ktorá nás, teda ktorá ľudí v Európe veľmi bytosne zaujíma, preto som veľmi rád, že naša spravodajkynia pani Jegle počas dlhých rokovaní dokázala výrazne zlepšiť túto oblasť ochrany zvierat. V rámci novej smernice by malo dojsť k zamedzeniu takýchto pokusov, malo by sa to obmedziť len na tú nevyhnutnú mieru, iba v prípade, že nebude existovať žiadna alternatíva a len e, za veľmi striktných podmienok je možné takéto alternatívy e, používať. Toto je dobrý kompromis eh, medzi ochranou zvierat a výskumom. Takýmto spôsobom zabezpečíme zvýšenie úrovne ochrany zvierat v Európe. Je to trvalý úspech, ale ide o to, aby všetky členské štáty naozaj tieto nové smernice eh, v plnej miere a včas implementovali. Ďakujem. Ďakujem, pán Antonioci, minúta. Grazie, signor presidente. Predseda. Téma ochrany zvierat je veľmi citlivá téma. Zdá sa mi, že sme našli naozaj veľmi e, dobré riešenie a vytvorili sme rovnováhu medzi záujmami tých, ktorí potrebujú zvieratá na vedecké účely a tými, ktorí chcú chrániť zdravie zvierat. Myslím si, že je tu rovnováha a preto som hlasovala za návrh pani Jegle. Členské krajiny by sa mali vzdať v čo najväčšej možnej miere pokusov na zvieratách a mali by používať iné metódy a stratégie. Thank you. Ďakujem. Pán Wojciechowski, nevidím. Pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som eh, pogratulovať Elizabeth Jegle k jej práci v tejto oblasti testovania a používania zvierat. Ja som hlasovala za tento návrh, pretože podľa mňa je najpragmatickejším riešením problému, ktorý máme, pokiaľ ide o aktualizovanie legislatívy z 86. Chcel by som ešte ale povedať, že je to dôležité z pohľadu blaha eh, zvierat, ale takisto aj z pohľadu pokračovania výskumu v Európskej únii riskujeme, že vytlačíme vedcov a výskum mimo e, naše hranice, kde je e, slabšia právna situácia a slabšia legislatíva, čiže potrebujeme zlepšiť legislatívu a takisto aj blaho zvierat, ktoré sú používané pri testoch e, v týchto výskumných ústavoch, musíme zároveň zagarantovať, že tento výskum bude môcť pokračovať. Často hovoríme o tom, že budeme nabádať mladých ľudí, aby išli do vedeckej sféry, aby sme vynakladali viac prostriedkov do e, tejto sféry, ale každopádne musíme to robiť tak, aby legislatíva bola lepšia. Ďakujem. Pán Kilen, minúta. Thank you. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Hlasoval som za integrované usmernenie, ktoré sa týka zamestnanosti v členských štátoch a problémov so zamestnanosťou. Akékoľvek riešenie by malo obrať do úvahy aj ďalšiu dimenziu. Predseda komisie Barozo povedal, že máme 4 milióny pracovných miest, kde treba odborne vyškolenú pracovnú silu. Myslím si, že bezodkladne by sme mohli založiť monitorovací systém voľných pracovných miest, a mal by sa vytvoriť pas, ktorý by mal e, zhrnúť pracovné schopnosti. Vážený pán Kilan, je prerušený rečník, hovoríme stále o blahu zvierat. Možno by ste si poznámky mohli nechať, kým budeme hovoriť o ďalšej správe. Teraz na jednu minútu pán Röder. Ja. Sorry. Okay. <laughs> øh, oversættelsen kaldte mig Ryder, så jeg var, troede, det var en tysker, der var tale om. Øhm, Venstre i Danmark har stemt øh, for betænkningen om dyreforsøg. Nevšimol som si, že tlmočníci vyslovili moje meno. V Dánsku, pokiaľ ide o ochranu zvierat, eh, sú veľmi silné argumenty na oboch eh, stranách, obo, oboch táboroch, pokiaľ ide o túto záležitosť, ale myslím si, že eh, práva zvierat majú prednosť, majú prioritu. Sú samozrejme hlasy, ktoré hovoria o tom, e, že je nevyhnutné nárokovať si aj pokrok medicíne pri e, teda liečení niektorých chorób. Teda aj našou úlohou nájsť tu na rovnováhu. Samozrejme, vedecké obcie je nevyhnutné poskytnúť e, možnosti prinášať nové inovatívne metódy, ako pokiaľ ide o liečenie niektorých závažných chorôb. Spravodajkým sa podarilo nájsť takúto rovnováhu a preto si myslíme, že je hodné zahlasovať za to a v princípe sa aj domnievame, že každopádne e, musíme v tejto oblasti prijať niečo nové v porovnaní s tou legislatívou, ktorá je ešte z roku 806. Pán Pirilo. Prego. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem, pre, pán predseda. Rád by som sa vyjadril. Je to kontroverzná správa, druhé čítanie o ochrane zvierat pri testovaní pre vedecké účely. Ja som hlasovala za, pretože je to vyvážený návrh, chráni zvieratá ohrozené vedeckým e, výskumom, ale súhlasím s predrečníkom, že testy na zvieratách by sa mali použiť len vtedy, keď neexistuje žiadna iná vedecká metodika, ktorá by uspokojivo vyriešila problém, ktorý vedci riešia. Je dobré, že sme nastolili kritéria pre používanie zvierat na vedecké účely a že členským štátom sme poskytli rámec, aby zabezpečili dobrú životnú pohodu a blaho zvierat, ktoré by mali trpieť čo najmenej. Nestačí dosť opakovať, že Európa potrebuje viac a viac vedeckých výskumov. Teraz pani Harkin má slovo. Rada by som zablahoželala Elizabeth Jegle a všetkých, ktorí jej pomáhali dosiahnuť tento vyvážený návrh o zvieratách, ktoré sú používané na vedecké účely. Hnutie za dobrú životnú pohodu zvierat v Európe víta tento kompromis. Myslím si, že výsledný text nás privedie bližšie k zachovávaniu životnej pohody zvierat a zároveň umožní medicínsky výskum, ktorý bude v Európe pokračovať a ktorý poskytne ľuďom inovatívne a efektívne spôsoby liečby. Je to dôležitý krok k harmonizácii európskych právnych úprav, ktoré sa týkajú testovania na zvieratách. Toto samo o sebe je veľmi dôležité. A napokon mali by sme sa ako ľudia zamyslieť nad tým, aká je hranica bolesti, ktorú umožníme a Mali by sme inštitúcie, kde sa zvieratá testujú a kde sa ukázalo, že by mohol byť problém, lepšie monitorovať. Pán Takula. Ja som hlasoval za správu Jegle, pretože si myslím, že je nevyhnutné ukázať záujem, aký o túto tému my v Európskom parlamente prejavujeme. Tento návrh je veľmi dobrým kompromisom medzi vedou a blahobytom zvierat. Potrebujeme však ešte do istej miery tieto pokusy na zvieratách, pretože alternatívy neexistujú. Treba však, aby sa to všetko odohrávalo v dobrých podmienkach a aby sa zvieratám spôsobovala čo najmenšia bolesť. Myslím si, že je to krok vpred v porovnaní s smernicou z roku 1986

pri tejto správe som sa cítila tak trochu ako na planéte opic. ďakujem pekne. chcel by som pripomenúť kolegom že ak chcú e, vysvetliť ústne e, toto hlasovanie tak by mali predtým e, dať požiadavku na takéto niečo. Pán Buracký. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Popieram Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem riešenia, ktoré sú zamerané na ochranu zvierat využívaných na vedecké účely. Myslím, že toto je dobre vyvážené riešenie, ktoré naplňa naše očakávania civilizačné, tak povediac, ale počas hlasovania o prvom pozmeňovacom návrhu som e, sa dopustil chyby. E, hlasoval som za, volal som mal proti všetkým tým pozmeňovacím návrhom a tým pádom moje vysvetlenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Pietekainen. Máte slovo. Vážený pán predseda, nehlasovala som e, za to, aby sa to vrátilo do parlamentného výboru, pretože si myslím, že výsledok by sa nezmenil. Práve naopak hlasovala som za tri pozmenujúce návrhy. Podľa mňa je znepokojujúce to, že v Európe je ochrana laboratórnych zvierat zaznamenala pokles v súčasnosti a to v mnohých členských štátoch. Tam existujú praktiky, e, ktoré zahrňajú tie najlepšie výsledky e, a na zaručenie týchto výsledkov sa používajú zvieratá. Tieto niektoré praktiky budú zabrzdené. Pokiaľ ide o neľudské primáty, tak tam treba brať do úvahy zdravie ľudí, ktoré musí byť na prvom mieste. The, uh... Ďakujem pekne. Správa teraz Bory o e, politikách zamestnania, zamestnanosti. Najskôr pán Mastela. Vážený pán predsedajúci, zamestnanecká politika v Európskej stratégii 2020 je dôležitá, pretože bude mať dopad na pracovný trh v budúcich rokoch. Zadefinujú sa potrebné mechanizmy na to, aby sa mohlo reagovať a ak bude potrebné, tak bude potrebné lepšie koordinovať európske ekonomické politiky. Existuje isté vzájomné prepojenie medzi hospodárstvom a pracovným trhom. EÚ a členské štáty musia stratégiu 2020 aplikovať a garantovať, aby investície do udržateľného rozvoja umožnili aj udržateľné pracovné miesta. Treba koordinovať ekonomickú aj sociálnu politiku, štrukturálnu i koheznú politiku. Iba takto môžu byť efektívne a iba takto budeme môcť prekonať rozdiely v socioekonomickej oblasti medzi krajinami a regiónmi. EÚ e, musí disponovať reformovanými systémy, aby bola na púze dňa. Ďakujem. Ďalšie. pani Maconi. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ja som hlasovala za tento text a som presvedčená, že toto rozhodnutie bude mať pozitívny dopad, ale nie som plne uspokojená, pretože sme mohli e, viac, väčšiu hodnotu dať tejto správe, najmä pokiaľ ide o prítomnosť žien a mladých na pracovnom trhu. A rovnako sme museli by sme sa mali vyjadriť proti prekernej práci, ktorá je hrozbou pre celú EÚ. Na druhej strane tento text má pozitívnu orientáciu, umožňuje zjednodušovať rôzne byrokratické pokusy, aby sa tieto e, opatrenia v pracovnej oblasti mohli čo najrýchlejšie zapojiť do praxe sú 4 a tento text nám umožní vyjasniť ciele 2020 v rámci EÚ. Mohli sme zohľadniť aj chyby, ktorých sme sa dopustili v minulosti a ktoré viedli k e, čiastočnému neúspechu našich cieľov. Teraz disponujeme textom, ktorý načatáva možné riešenia a to nám umožní e, opätovne získať späť stratený terén pretože práca nie je len nástrojom na prežitie, ale aj na rozšírenie svojich možností. Ďakujem. Slovo má pán Mesaroš. Pán Mesaroš. Köszönöm, elnök úr, elnézést, de a fordítás véget nem értettem jól a nevemet. Ďakujem pekne. Nerozumel som správne, keď bolo vyslovené svoje, moje meno. Po finančnej kríze je situácia taká, že štáty e, v Európe ešte stále e, sú e, veľmi zraniteľné v rámci toho hospodárskeho vývoja, preto je nevyhnutné posilniť potenciál tvorby pracovných miest. Nemali by sme zabúdať na to, že dochádza k demografickým zmenám, ale aj globalizácia hrá dôležitú rolu a preto je nevyhnutné zavázať nové technológie. Ja považujem za mimoriadne dôležité, aby ďalšia stratégia zamestnanosti dosiahla rovnováhu medzi existujúcimi problémami a takisto medzi odpovediami, ktoré smerujú alebo odpovedajú na dlhodobé výzvy. Tu je veľmi kľúčová aj sociálna politika, tak aby sme dokázali bojovať s tými ťažkosťami, ktoré máme. Ja e, súhlasím so spravodajkyňou v tom, že to má strategický význam, aby sme teraz zabezpečili aj celoživotné vzdelávanie. E, takúto snahu e, môžem len podporiť a chcem pogratulovať spravodajcovi. Ďakujem. Pán Mesároš, eh, vy máme takto indikované eh, vyslovenie vášho mena. Ak som to nesprávne povedal, tak nám povedzte prosím, ako to mám správne vysloviť, Mesároš. Ako teda vyslovujete svoje eh, meno? Ale už Mesároš. Nie je to jednoduché. Pokúsime sa. Pán Kozlík, nech sa páči.

ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má pán Udžias. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Východisko z finančnej krízy je začiatkom ekonomického oživenia. V jednotlivých krajinách z EÚ sa situácia líši, čo je typické, ale v každom prípade to určite povedie k zlepšeniu situácie v oblasti zamestnanosti. Na druhej strane existuje program komisie, ktorý sme odhlasovali. A existuje takisto aj program, aj stratégia 2020. V obidvoch programách sa zohľadňuje ekonomický rast, rast ktorý by mal byť automaticky sprevádzaný nárastom pracujúcich, teda vytváraním pracovných miest. Ale prax túto situáciu ešte stále nedokazuje. Musíme žiadať členské štáty EÚ, aby prijímali opatrenia na zníženie štruktúrálnej nezamestnanosti. Treba prijímať konkrétne opatrenia, alebo práca je základom eh, všetky, vo všetkých krajinách. Aj e, aj Talia, ústava Talianskej republiky zakotvuje, že Talianská republika stojí na ľudskej práci. Pán Ďakujem ešte raz, pán predsedajúci, za slovo. Ako som povedal predtým, podporil som tieto integrované usmernenia, ktoré sa týkajú problémov s nezamestnanosťou v členských štátoch Európskej únie. Zároveň chcem poukázať na to, že akékoľvek riešenie by malo zahrnúť do seba dimenziu nerovnosti. Rovnosti. Ako poukázal včera pán predseda Európskej komisie, pán Barroso, sú 4 milióny voľných pracovných miest v Európe a väčšinou vyžadujú odbornosť a pracovnú silu, ktorá je istým spôsobom vyškolená. Poprosil by som teda komisiu, aby bezodkladne navrhla monitorovací systém, ktorý by e, monitoroval, aké možnosti zamestnania existujú a zároveň, aby sa vytvoril pas odbornosti pre jednotlivých ľudí, pretože potrebujeme odborníkov v Európe a navyše potrebujeme znížiť administratívne bariéry pre malé a stredné podniky, ktoré by mohli podnikať aj v iných štátoch EÚ. Pán Cí má slovo. Ďakujeme za predchádzajúci príspevok. Vážení kolegovia, ja som hlasoval za túto správu. Súhlasím s návrhom spravodajcu, ktorý chce zredukovať e, výdavky a zároveň hovorí, že táto redukcia a e, táto reorientácia európskych cieľov nemôže a nemala by byť orientovaná tak, aby ovplyvňovala alebo orientovala politiky v členských štátoch. Myslím si, že my môžeme prijať tú pasáž, kde spravodajca hovorí, že ak chceme garantovať efektívnosť stratégie 2020 a efektívnosť usmernení v oblasti zamestnanosti, bude potrebné čo najrýchlejšie prijať iniciatívy na to, er, aby sa odstránili rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi. Ďakujeme slovo má pani Harkin. Vynikajúca správa pána Oriho o zamestnanosti. Musím povedať, dúfam, že komisia si vezme k srdcu jej odporúčania. Včera večer sa belgické predsedníctvo rozhodlo vziať do úvahy odporúčania, ale chcela by som povedať rade, aby si uvedomili mnohé odporúčania, vynikajúce odporúčania, ktoré sú v tejto správe pána Eurihom najmä tie, ktoré majú zlepšiť správu veci verejných. Každý súhlasí na tom, že otvorená metóda koordinácie tento dokument nebol veľmi efektívny vzhľadom na Lisabonskú agendu a tieto ciele, méty a podmety pod ciele monitorované, e, sa nedostali do súladu so stratégiou Európy do roku 2020. Myslím si, že keby sa implementovala tieto osmernenia, zníži to rozdiely medzi regiónmi. A plne podporujem koncepciu, že rozvoj zamestnanosti by sa malo naozaj zosúľadiť s návrhmi Medzinárodnej organizácie práce. Teraz má slovo pán Sekiersky. Ďakujeme za predchádzajúci príspevok. Som rád, že Európska komisia odprezentovala svoju požiadavku, ktorá sa týka integrovaných úsmernení e, Európy do roku 2020. Dnes sme to odsúhlasili v parlamente vo svetle súčasnej hospodárskej situácie vo svete a v Európe. Je to ten správny krok, e, ktorý je dôkazom, aký odhodlaní sme vziať na svoje plecia zodpovednosť týkajúcu sa trhu práce a brať túto svoju zodpovednosť vážne. Tieto usmernenia sú transparentné a konzistentné, to je veľmi dobré. A zároveň by sme mali obmedziť nezamestnanosť. Mali by sme rozvíjať zdroje kvalifikovaných odborníkov, ktorí by mali sa vzdelávať aj na univerzitách a týmto by sme mali bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Všetko toto by sa malo naozaj dostať do praxe, implementovať, lebo to je zárukou, aby sme využili plný potenciál trhu práce. Mali by sme vytvoriť e, dobré pracovné miesta využitím investícií do ekonomickej obnovy a hospodárskej obnovy oživenia a rozdiely medzi členskými štátmi v Európskej únie a regiónmi by sa mali znižovať Dúfam, že tento dokument Európa do roku 2020 priniesie očakávané výsledky. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Han. Ďakujem, pán predseda. Pred 30 rokmi krajinami, nazvime ich starou Európou, stáli pred rozšírením o bývalé komunistické krajiny. A vtedy sme mali 36 svetového e, produktu, teraz máme oveľa viac a bude to ešte o 15 viac. Pomer na svetovom HDP je stále rovnaký za to isté obdobie. Pravdou je, že sme sa zaťažili vysokými daňami, reštriktívnymi právnymi úpravami a regulátormi, licencovačmi, byrokratmi a tak ďalej. Možno by to dalo zmysel, keby sme mali konkurentov na našom vlastnom kontinente, ale keď súťažíme s Indiou a Čínou, nedáva to zmysel. To všetko si všimnú aj voliči, aj vaši, aj naši a zdvihnú oči k ďalekým horizontom, aby zabránili takejto colnej únii, ktorá obmedzuje pôsobenie a dúfame, že sa veci zmenia k lepšiemu. Do, ďakujem, pán Kamal. Ďakujem pekne, pán predseda na začiatok pozitívne aspekty tejto správy. Je veľmi dôležité, že sme tu e, zaznamenali aj záležitosť celoživotného vzdelávania. Príliš e, dlho e, tu, to bolo postavené na jedno, jednej skúške v roku, 11. roku veku života, alebo teda 18. to rozhodlo vašej budúcnosti a je nevyhnutné v rámci meniacich sa, neustále sa meniacich hospodárstiev kde miznú niektoré odvetvia zo dňa na, na deň, aby mali občania možnosť e, vstupovať do celoživotného vzdelávania. Ale zároveň by sa mali pozrieť na ten komplexnejší obraz. Často aj tu v Snemovni hovoríme o sociálnej Európe. Ale fráza sociálna Európa je len zástierkou pre politiky, ktoré zabraňujú v reálej e, vytváraniu pracovných miest a takisto zaťažujú malé a stredné podniky, ktoré sú vlastne motormi e, rastu a tvorby pracovných miest v Európe. Nech vláda nestojí v ceste malým a stredným podnikom, nech môžu tvoriť pracovné miesta a takisto bohatstvo a prosperitu pre všetkých. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz e, situácia v oblasti ľudských práv v Iráne. Armenie Macóny ako prvá. Signora Macóny, nech sa páči. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Ja som požiadala, aby sme o tomto návrhu uznesenia hlasovali predtým. Hlasovala som za tento text, ale očakávala som viac od tohto parlamentu. Očakávala som, vzhľadom na to, že bolo potrebné prijať naliehavé e, rozhodnutie, mali sme prijať aj viac záväzkov, aby sme zachránili život tejto ženy ale mali sme takisto prijať viac záväzkov, pretože nemôžeme tu odsudzovať, ľutovať a mať stále rovnaké e, postoje voči takým krajinám, ako je Irán. Irán ukázal, že je vrcholne arogantný voči medzinárodnému spoločnosťu spoločenstvo viac arogantných hoci kedy inokedy a mnohé spoločenstvá sú indiferentné Vôbec ich nezaujíma výzva, ktorú sme vyslali. Situácia sa čoraz viac zhoršuje. Výrazne sa zhoršila v posledných mesiacoch, keď došlo k mnohým epizódam, ktoré neboli kompatibilné s prijatými záväzkami zo strany Iránu vzhľadom na medzinárodné spoločenstvo. Treba prijať sankcie voči tejto krajine. Členské krajiny musia prijať opatrenia proti Iránu. My nemôžeme mať naďalej diplomatické vzťahy so štátom, ktorý nikoho nepočúva. Ďakujem. V vlastnej skúsenosti z Európskeho parlamentu som sa nikdy nestretol s takouto výraznou väčšinou, ktorá by bola za uznesenie len asi na 600 ľudí bolo za, na 600 poslancov. A myslím si, že tým sa nám podarilo jasne počiarknúť to posolstvo. Pán Kelan, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, ja som podporil toto uznesenie. A toto je len jedno z ďalších vyhlásení, ktoré podporuje eh, to, čo už bolo povedané na adresu pani Muhamady Aštiániovej. Až 300 žien. Territorial terrorist regime bolo ukameňovaných, e, odkedy e, terajší e, klerický režim sa ujal moci a tiež robia verejné popravy, vrátane nepunolitých Áno, mali by sme sa čo najviac snažiť potvrdiť pani Ašteny a dokonca aj keď sa nám to podarí, tak povaha tohoto režimu um, veľmi pravdepodobne sa nezmení. A preto musíme podporiť bezvýhradne tých statočných ľudí v Iráne, a e, tých sú milióny od e, minulého leta, ktorí sa snažia hm, nahradiť terajší režim otvoreným nemilitantným a demokratickým režimom a nemali e, by sme byť sa báť týchto podporiť. Ďakujem pani McGuinness. Ďakujem. A Chcem zopakovať vaše slova a zablahoželať pani Maconi k jej práci k tomto uzneseniu, ktoré plne podporujem. Vieme, že tento týždeň Štrasburg je jedno z najdôležitejších stretnutí. Bolo práve to, na ktoré som mala najmenej času a išlo práve o ženy z Iránu, ktoré boli tu a hľadali podporu pre svoje kolegyne a toto uznesenie, ale rada som sa s nimi stretla a zaviazala som sa, že ich podporím. Eh, je možno je zaražajúce, že dostávame oveľa viacej mailov k, k pohode zvierat ako eh, k téme o ľudských životov, len to chcem poznamenať. Mali by sme povedať, že pretože sme boli požiadaní o toto, že mnohé ženy boli odsúdené na ukameňovanie sú odsúdené za e, zločin Moharet, e, čo v podstate znamená, že niekto bojuje proti Bohu. Ale v podstate všetky tieto ženy, čo urobili, je to, že protestovali proti diktátorstvu v ich krajine a želajú si zmenu k lepšiemu pre ne samé, aby jej, ich práva boli dodržiavané v tejto krajine. Takže viete, že stojím tu a podporujem tieto ženy. To je to najmenej, čo môžem urobiť v tomto parlamente a tento parlament svojim veľkým hlasovaním dúfam, že táto téma nabrala na objeme a že to presadíme. Ďakujem. Pani Muscardini, <clears throat> máte slovo. Ďakujem pekne. Toto uznesenie je prvým najdôležitejším krokom alebo dôležitým krokom parlamentu preto, aby konal a pokračoval v boji na záchranu života niekoho proti opresívnemu režimu, ktorý nemá v sebe nič ľudské. Myslím si, že komisia a rada by mali príjmať viac rozhodnutí a viac návrhov v budúcnosti. Každé slovo v tejto inštitúcie by malo byť kameňom v boji proti ľuďom, ktorí kameňujú iných ľudí na smrť Mala by to byť taká, taký múr hamby proti e, osobám, proti ženám a mužom, ktorí sú obeťami e, barbarskej krutosti, proti teda tým najhorším takým zverstvám. Toto sú náboženskí vodcovia, ktorí odsudzujú niekoho bez toho, že by táto obeď mala možnosť prosiť o zľutovanie. Ich čas je spočítaný a teda kým niečo neurobíme, kým nebudeme bdeli e, a ohľaduplní proti obetiam takejto barzovskej spoločnosti, nič sa nezmení. Ďalší rečník. Puhemies. Pán Takula. Ja som hlasoval za túto správu. A dúfam úprimne, že pomôže to zachrániť tieto osoby. Aj keď ja som skôr skeptický v porovnaní s tými, čo dnes hovorili. Totalitný režim v Iráne e, nepočúva naše požiadavky a naše názory, no ako bolo povedané, potrebujeme viac eh, posolstiev a vyjadrení k ľudským právom. Je pravda, že sme eh, nedostali veľa mailov o eh, tomto obhajobe ľudských práv, ale musíme primerane dať do pomeru oprávnené obhajoby a podporu ľudských práv a toto môže byť krok vpred v našom záväzku ako bojovníkov za ľudské práva Ehm, my ehm, to musíme e, zakotviť, e, podporiť a vždy to musíme vyjadrovať voči týmto ďalším totalitným štátom, aby sme mohli prispieť k tomu, aby e, takéto porušovania ľudských práv vymizli. Ďakujem, pán Kelly. Ako ste správne poznamenali, ehm, tá ten duch je tu veľmi prítomný. Ja som hlasoval aj za, to, za toto uznesenie. Chcel by som povedať, že ja som... Ja si myslím, že bol to e, nepreporčný návrh e, trestať niekoho um, takéto, takéto nevy, takéto činnosti sú také barbarské, že je potrebné konať a dúfajme, že sa náš odkaz dostane tým, ktorý, e, ktorým je to určené, že takéto trestanie je už e, zastaraný. Snaď sa náš dnešný protest e, alebo náš protest prispieje k tomu, aby sa ukončili takéto postupy, ako bolo spomenuté, že 300 osôb bolo ukameňovaných a dúfame, že táto, takéto praktiky sa čoskoro skončia. Ďakujem pekne, pán Kamal. No ja čo sa týka Iránu, uznesenie k Iránu, myslím si, že všetci zdieľame rovnaké obavy, tak ako povedal aj predseda, e, výsledok hlasovania jednoducho potvrdzuje, aký, aké máme názory vo všetkých politických skupinách e, Najväčší problém je, že tieto dve dámy neboli predmetom riadneho súdneho konania, ale nielen to, ale keď, samot, keď e, e, by sa chceli e, obratiť na právnikov alebo advokátov, tak aj oni budú prezekovaní a prenasledovaní v krajine. Takže to je krajina alebo vláda, ktorá absolútne nerešpektuje demokraciu, absolútne nerešpektuje výsledky volieb a potom bije a zabíja ľudí, ktorí žiadajú viac demokracie. Takisto sme, sme svedkami prenasledovania osôb iného náboženského výroby nezávislé význania, ako napríklad kresťaná podňa. Chcel by som použiť, e, poukázať ešte na ďalší prípad Ibrahima Amidiho, ktorý bol odsúdený za homosexualitu a bol prenasledovaný za svoju homosexualitu. A to presne potvrdzuje, čo je to za krajina. A dúfame, že tento režim sa raz skončí. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne všetkým. Samozrejme, že ako podpredseda za ľudské práva a demokraciu všetky, schvalujem všetky vaše vyjadrenia. Aj osobne som bol svetkom tej tzv iránskej spravodlivosti pred pár rokmi. E, osobne môžem teda môžem len vyjadriť, e, aký je, aká je súčasná situácia v Iráne hororovou záležitosťou. A takisto dúfam, že to jednohlasné hlasovanie proti tomuto uzneseniu bolo možno e, že jeden hlas, ktorý bol proti, bol e, chybou, pretože mali sme byť jednohlasní. Ďakujem pekne, pán predseda. Iránska revolúcia v 1979 bude e, možno, že jeden deň videná ako etická udalosť, e, podobne ako vo Francúzsku 1879 a potom v Rusku 1917. A mm, podobne sa táto revolúcia, dúfali sme, že sa tá revolúcia opakuje po svete, aj keď nedošlo k uznaniu územia a Avšak podstatné eh, aj, aj za druhej svetovej vojny, keď eh, bojovali eh, bojovali proti sebe z neprijanené strany, vždy diplomácia napokon zvíťazila. A však bez ohľadu na to, aké e, boli um, aké bolo územné usporiadanie a podobne, tieto režimy sa presahujú hranice čohokoľvek. Oni jednoducho, pre nich je čokoľvek, e, môže byť cieľom, um, akákoľvek susedná krajina môže byť cieľom a takisto môže byť aj Londýn jedného dňa cieľom ich útokov. Takže myslím si, že tá územná jurisdikcia a demokracia to so sebou súvisí, respektíve rešpektovanie hraníc. A myslím si, že mnohí tu hovorili o tom, že je tu nedostatok e, dobrej vlády alebo reprezentatívnej vlády v Iráne. Avšak e, myslím si, že to takisto ovplyvní naše, keď e, budeme mať referendum na v Európskej únii. Takže koniec našej plenárnej schôdze, hovorí predseda, a schôdza pokračuje o tretej.